Pán Ladies and gentlemen, I will continue in my uh, Czech language. Uh, the daily sitting is just now started. Denní zas- Dámy a páni, dnešné zasadnutie začína. Prvním bodem Prvým bodom našeho programu je vyhlásenie podpredsedkyne komisie Vysokej predstaviteľky e, únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku e, k situácii vo Venezuele. Poprosím o úvodné slovo pána komisára Šemetu. Pán komisár, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení poslanci, správy